ambíciách stať sa e, súčasťou Európy, preto by sme mali poukazovať na nezrovnalosti, e, ku ktorým došlo pri voľbách. Ďakujem, kolega Zalevský. Teraz má slovo kolega Siviec na 1,5 minúty. Ďakujem.